Good morning, everybody. Dobré ráno. Prvým bodom dnešného programu je správa pani Kiel Nielsen pod názvom Ženy a zmena klímy. Euh, monsieur le Président, bonjour chers collègues. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, dovolte mi, aby som